La- ladies and gentlemen, if I may, I'm just looking at the TV camera a moment here. Okay. I'm just going to say something. You might want to get this on. Takže poviem ešte niečo, čo možno by bolo lepšie, keby bolo hrovno na kamere. Takže kamera, poprosím sem. Sloboda vyjadrovania. Takže toto je parlamentný výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a spotrebiteľov. Kupovať auto, nákup auta je jeden z najväčších nákupov, ktorý e, európske občania urobia vo svojom živote, okrem teda kúpy domu alebo bývania. A práca, ktorú sme urobili v oblasti dohľadu nad trhom s vozidlami, je kľúčová pre zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v Európe. Je to veľmi zložitá zložka, ktorá je tu pred nami, ale má potenciál veľmi významným spôsobom zlepšiť proces, v rámci ktorého zabezpečíme, že autá sú bezpečné všade v Európe, teda všetky tie autá, ktoré sú uvádzané na trh. Máme viac ako tisíc pozmeňujúcich návrhov. Personál pracoval eh, veľa mesiacov a včera aj celú noc, aby pripravil tento hlasovací zoznam. Pevne verím, že prebehne hladké a plnulé hlasovanie a všetkým chcem poďakovať za ich prácu. No a tým môžeme začať hlasovanie. Stefan. Ivan Stefanich. Thank you very much, Madam Chair. On behalf of ETP Group, I'd like to... Ďakujem pekne. V mene skupiny EPP chcem stiahnuť pozmeňujúce návrhy 511, 544, 545, 572, 722, 724 a 674. Ďakujem pekne. Ivan, can you remind... Ivan, eh, Ivan, môžete nás potom mám to pripomenúť, keď sa dostaneme k tomuto bodu v rámci hlasovania. Right. Three, two... Dobre, takže 3, 2, 1 môžeme začať. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa, eh, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, budeme hlasovať skupinovo za, proti, overíme to elektronicky. Overíme si to. I put them temporarily here. One more to vote. There's one person. Takže ešte jedna osoba, ktorá má hlasovaciu kartu, nehlasovala. A tento návrh je zamietnutý. Pozmenujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh to už odpadlo. Ideme ďalej. Pozmenujúci návrh 8. Tran. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 8 od spravodajcu a 18 od výboru Envy za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 3, 3, 4 a pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa schválené schválené. Pozmeňujúce návrhy 9 od spravodajcu z IMKA za, proti, zdržali sa, schválené. 335, TRAN 10 a NV 19 za, proti. Overíme si to. That passes. 336 in favor, 336 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tran 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, overíme si to. Um, that's going to fall. Takže tento návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti. Overíme si to. falls. Zamietnuté 337 za, proti, zdržali sa. Poprosím vás ešte raz. 337 za, proti, zdržali sa. Schválené 12 za, proti. Overíme si to. Falls. Zamietnuté. 338 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 339 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 340 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 341 za, pa, pardon, 341 za, proti, schválené. 342 to odpadá. Budeme, ani, pardon, budeme hlasovať 3, 4, 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 4, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 4, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tri, štyri, štyri. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 346 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 347 za, nehlasujeme, pardon, 348 za, proti. 348 prešlo. 349 za, proti zdržali sa zamietnuté, 13, nebudeme o tom hlasovať, 14 za, proti, overíme si to, 14. Schválené. 3, 5, 0. Tento bol už schválený. 3, 5, 1 Budeme hlasovať za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, 3, 5 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 3, 5 3 za, proti, Overíme si to. 3, 5, 3. Zamietnuté. 3, 5, 4 za. Proti zdržali sa schválené. 3, 5, 5 za. Proti zdržali sa schválené. Tran 14 za. To vlastne odpadá. Pozmeňujúci návrh 3, 5, 6. Za. Proti. Zdržali sa. Odpadáva. Pardon, si to ešte teda zamietnuté. Ešte si to overíme. To je takisto aj eh, NV24 a náš 6. Pozmeňujúci návrh. Ideme ďalej na 17 za. 17 za. Proti. Zdržali sa schválené. 3, 5, 7 za, proti, zdržali sa. Odpadáva, pardon, e, zamietnuté, 3, 5, 8, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Overme si to ešte raz. 3, 5, 8.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 Chápete, pre teraz eh, tento hlasovací zoznam bol tak veľmi komplikovaný. Ideme ďalej. Tran 16 za, proti. Zdržali sa, overíme si to. Tran 16, otvárame elektronické hlasovanie. Myslím si, že to neprejde, ale overíme si to. Dobre, neprešlo. 359, to už bolo schválené. Pozmienujúci návrh 18, za, proti. Zdržali sa, overíme si. Pozmienujúci návrh 18. 1818 has passed. Schválené. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 360 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz ideme ďalej, preskočíme veľa a prídeme až na kompromis návrh 1 za, proti, zdržali sa, e, schválené. No, I think we need to do Amendment 23. Has Amendment 23 fallen? Okay, Amendment 23. Amendment. Pozmenujúci návrh, teda, pardon, kompromisný návrh 2. Pár, tak ešte raz, TRAN 23. Budeme hlasovať o TRAN 23. Takže Strana 13 vášho hlasovacieho zoznamu, pozmeňujúci návrh z výboru pre dopravu, číslo 23. Za. Tran 23. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Všetko. Compromise 2. Kompromisný návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 4, 5, 6 tam bol stiahnutý. Takže ideme na kompromisný návrh 3 e, na strane 15. Za, proti, zdržali sa schválené. Ideme ďalej. Stále hlasujeme o kompromisnom návrhu 3. Na strane 16, pardon, ospravedlňujem sa pani predsednička. 16. Takže kompromisný pozmeňujúci návrh 3. Za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz sa presúvame až na stranu 23 na pozmenujúci návrh 32. Až a, pardon, pozmenujúci návrh 32. Sorry, we have to vote these as additions, from 34 and NV 39 because they are compatible with the compromise. So, where am I going back to? Page, Page 24. 24. I don't know. Okay. Okay. Dobre, ospravedlňujem sa, dámy a páni. Budeme sa musieť posunúť až na 34, tran 34, čo je na strane 20. Čiže Stran 34 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 443. O tom nehlasujeme. NV 39 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ideme ďalej. Ideme na stranu 23 vášho hlasovacieho zoznamu, článok 9, pozmenujúci návrh 32 a 468 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 47 od výboru Envy za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 511 bol stiahnutý, ďakujem pekne. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme teraz až na, preskočíme veľa, veľa strán a ideme až na stranu 31. Ďakujem, že to sledujete so mnou. Ideme na pozmienca návrh 545 bol stiahnutý a 572 bol rovnako stiahnutý. Takže pokračujeme ďalej, ideme na kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na stranu 38, kompromisný návrh 7. Niektorí z vás to možno máte až na strane 39. Alebo respektíve 40. EPP tlačí veľké písmenka, evidentne. Treba lepšie vidieť. Takže kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, Schválené. Ideme na kompromis návrh 8. Za, proti, zdržali sa. Schválené. A teraz ešte trochu ďalej. Klesneme. Ideme na 593 na tej istej strane. 593 za, proti, zdržali sa, pardon, sme ešte predbehli, zdržali sa, schválené. Overíme si to? 593 ešte elektronicky? Nie. Dobre. Takže pôjdeme teraz ešte niekoľko strán ďalej až na pozmeňujúci návrh 51. Za, proti, zdržali sa. Pardon, pardon. Takže sa návrh 51. Za, proti, zdržali sa, schválené 52. Za, proti, zdržali sa, schválené 53. Za, proti, zdržali sa, schválené. 610 a 57 za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme až na 614 za. Šesť, jedna, štyri. Za, proti, zdržali sa, schválené. 58 odpadáva. 60, 616. Rapporteur, do you want to vote 616? Spravodajca, hlasujeme o 616. Takže budem hlasovať aj o 616 za, proti zdržali sa, odpadávať, teda zamietnuté, 618 za, proti, schválené, kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválené, 624 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa, schválené, 625 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 6 60, 60 za 60 za proti overíme si to Past. Um, 632 za, proti, zdržal sa, e, zamietnuté. 635 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 636 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa, schválené. 6, 4, 8 za. Pardon, nie, nie, nie, prepačte. 6, 5, 1 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržal sa, schválené. 653 za, proti, preveríme. Zamietnuté. 652 za, proti, preveríme. zamietnuté, 6, 5, 4 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 6, 5, 5 za, proti, schválené. Takže aj 61 prešla, 65 za, proti, zdržal sa, schválené, 72 za, to je envy. Pardon, to vypadlo. 6, 656 za, proti zdržal sa schválené, 66 za, proti zdržal sa schválené, 73 za, proti zdržal sa schválené, 657 za. 73 si preveríme. Schválené. 7 za, proti zdržal sa zamietnuté, 658 za, proti zdržal sa schválené, 67 za, proti, preveríme. Schválené. 659 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Vypadlo. Za zamietnuté. 62 za, proti zdržal sa zamietnuté, 660 za, proti zdržal sa zamietnuté, 661 za, proti zdržal sa zamietnuté, 68 za, proti zdržal sa schválené, 69 za, proti zdržal sa schválené, 76 vypadlo, 674 sa stiahlo, takže kompromis 11 za, proti, zdržal sa schválené. A teraz zase prejdeme niekoľko strán k pozmeňujúcemu návrhu 78 za. 78 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 681 a NV82 za, proti, preveríme. Zamietnuté. 79 za, proti, zdržal sa, schválené. 80 za, proti, zdržal sa, schválené. 6, 8, 2. Nehlasujeme. 6, 8, 4 za, proti, zdržal sa. Preveríme si 6, 8, 4. Zamietnuté. NV 84 NV 84 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Musíme ešte NV 83 za, proti, NV 83 za. Preverme si to elektronicky. Takže NV 83. To prešlo. Áno, schválené. Teraz 81 spravodajca za, proti. Preveríme. Dobre. Schválené. tieto hlasovania sú veľmi náročné, musím sa veľmi koncentrovať, to je demokracia v akcii, ja som veľmi hrdá, že sa to môžem zúčastniť. Je to dôležité. Teraz 6, 8, 6 za, proti, preveríme. Zamietnuté. 85 za, proti zamietnuté, ale chcem si to preveriť. NV85. Áno, zamietnuté. 82 a 6, 8, 9 za, proti. Aj to si preveríme. Zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválené. Prejdeme dve strany k 84. Môžeme zobrať 84 až 87 unblock? Nie, dobre. Takže 84 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 85 za, proti, zdržal sa zamietnuté 86 za, proti, zdržal sa schválené 87 za, proti, zdržal sa zamietnuté kompromis 12 za, proti, zdržal sa schválené až dve strany ďalej na pozmenujúci návrh 92 nie, 708. Maria Grapini 708. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržal sa, schválené. 93 za, proti, zdržal sa, schválené. 712 za. To vypadlo, takže ideme až k 713 za. Proti, zdržal sa. Schválené. 92 za. Proti, zdržal sa pardon, to tak či tak vypadlo, zamietnuté. 717, 718, 719 za, proti zdržal sa schválené. 72 vypadlo, 94 za, proti zdržal sa schválené. NV 93 za, proti, preveríme. That falls. Vypadlo 95. A predchádzajúce bolo zamietnuté, pardon. 72, tam boli aj stiahnuté. 95, o tom ešte hlasujeme. Pardon, aj to bolo stiahnuté. Deväťdesiatpäťku stiahol spravodajca, áno. 747 a 748. 747, 748 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 13. Kompromis 13, pardon, kompromis, kompromis 13 za, proti, zdržal sa schválené. To znamená, že sa dostávame k 762. Strana 67 na zozname PP, e 64 na mojom zozname, 762 za, proti zdržal sa zamietnuté, 763 za, proti zdržal sa zamietnuté, 96 za, proti zdržal sa schválené, NV 99 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Envy 100, za, proti. Preveríme si to. Schválené. 105 za, pro, zamietnuté. 782 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 7, 8, 5 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, kompromis 14 za, proti, zdržal sa, schválené, 107, NV 107 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 786 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 787 za, proti, zdržal sa, schválené, 98 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 788 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Tran 80 za, proti, zdržal sa, preveríme. Zamietnuté 99 za, proti, zdržal sa, schválené. 789 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 108 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. NV 109 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 7, 190 za, proti, preveríme. Zamietnuté. 110 NV za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 791 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 792 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 100 za, proti, zdržal sa, schválené, 101 za, proti, zdržal sa, schválené, 793 za, proti, zdržal sa, schválené, 102 za, proti, zdržal sa, schválené, 103 za, Chcete si to preveriť? 102, takže 102 preverujeme. Schválené. 103 za, proti, 103 znovu za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 104 za, proti, zdržal sa, preveríme. Schválené. 704 za, proti, zamietnuté, 105, zdržal, 106 a za, proti, zdržal sa, schválené, 107. Preveríme si 106 a 111. Schválené. 107 za, proti, zdržal sa, schválené, 108 Môžeme ich zobrať unblock, tie, čo idú teraz? Nie? Dobre. Takže 108 za, proti, zdržal sa schválené, 109 za, 109 za, proti, zdržal sa schválené, 110 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je to schválené, ale preveríme si 110. -ku. 111 za, proti zdržal sa schválené 112 za, proti zdržal sa 112, 112 za, proti zdržal sa schválené 113 za, proti. To si chcem preveriť. 113. vy, zamietnuté, 795 za, proti, zamietnuté, 114 za, proti, zdržal sa, schválené, 796 za, proti, zdržal sa. To ale vypadlo. 796 vypadlo. 115 a 798 za, proti, zdržal sa schválené. 116 za, proti, zdržal sa schválené, dobre. Až na 122, myslím. Takže 122, áno. prepáčte, musíme sa vrátiť. 795 nebolo schválené, takže musíme prejsť všetky tie. Začíname teda s 801. Za, proti, zdržala sa schválené. 117 za, to nie. Takže ideme 802 e, za, proti, zdržal sa, zamietnuté a preto 803 za, proti, zdržal sa, schválené. 804 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 805 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 119 za, proti zdržal sa schválené. 120 a 806 za, proti zdržal sa zamietnuté. Sto dvadsať jedna za, proti zdržal sa, schválené. Sto dva za, proti zdržal sa, schválené. Pardon, zamietnuté. Chceme si to preveriť? Takže sa ospravedlňujem zamietnuté. A teraz 828 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 831 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 835 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 850 a 132 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, schválené. A to znamená, že ideme až na 139, pozmeňujúci návrh 139, u mňa je to na strane 79. pozmeňujúci návrh 139. Za, proti, zdržal sa, schválené. 140 za, proti, zdržal sa, schválené. 899 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Nie. 88 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 142 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa, schválené. 144 nie. 907, 908 za, proti, zdržal sa, schválené. 910 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 911 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Za, e, za, proti, zdržal sa, schválené. 144 za, proti, zdržal sa, schválené. Chcete si 144 preveriť? Nie. Chcete preveriť 912? Chcete preveriť 911? Dobre, takže 911. Schválené. Takže to je dobré. in favor against 914 za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 proti, zdržal sa, príjma sa, 923 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 91 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 925 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 926 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 927 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 150 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že to je tiež zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa. Príjma sa. 965 za, proti. 965 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 955 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nine, one... 955 9, 5, za, proti, zdržali sa, príjma sa. 966 za, pri, proti, zamietna sa. 967 968 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97 odpada, 969 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 970 za, proti. Overíme si to. 970. Deväťsto sedemdesiat dva za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa. Overíme 156. -ku. Schválené. 973 za. Odpada. Aj 973 a 974 kompatibilné, čiže za, proti, zdržali sa zamietnuté, 975 za, proti, zdržali sa zamietnuté, NV 129 odpadá, čiže 976 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 977 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 978 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 979 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 980 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 981, 983 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 984 Prechádzame k 157, 157 za proti, zdržali sa schválené, 985 za proti, zdržali sa zamietnuté, 158 za proti, zdržali sa, príjma sa 130 za proti, overíme si to, NV 130. 159 za, proti, zdržali sa. Schválené 131 za, proti, zdržali sa. Schválené 160 za, proti, zdržali sa. Schválené 132 za, proti, zdržali sa. Schválené 161 za, Chcete overiť 132? E, Dobre, overujeme. Schválené. 161 za, proti, zdržali sa. Schválené. 133 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 162 za, proti, zdržali sa. Schválené. 186 za, 986 za, proti, zdržali sa Myslím si, že to je zamietnuté, ale si to overíme. Zamietnuté. Tran 98 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 163 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 997 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 19 za, kompromis 19 za, proti, zdržali sa. Prijaté. A ďalej tu máme pozmeňujúci návrh 1004 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 1.05 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1006 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1007 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1008 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1009 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa prijaté. 167 za, proti, 167 za, proti, zdržali sa prijaté. 1012 za, proti, zdržali. Prepačte, e, sme pri 1012 za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Čo ste sa pýtali? We can carry on. Takže pokračujeme. Pozmiaci návrh 168 za, proti zdržali sa prijaté, 169 za, proti zdržali sa prijaté, 170 0 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 170. Čiže to bola 170. -ka. Schválené. 171 za, proti, zdržali sa. Schválené. nebudeme hlasovať o 1008, takže budeme hlasovať o 1018 za, proti zdržali sa prijaté, 1017 o 1017 nehlasujeme. Takže prechádzame k Tady budeme hlasovať o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 1017 za proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o 1020, 1021 a NV 138 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 172 za. To za proti, zdržali sa schválené. 1024 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1026 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1073 ehm, za, prijaté. 174 ehm, za, proti, zdržali sa prijaté, 175 za, proti zdržali sa prijaté, 176 za, proti zdržali sa prijaté, 177 za, proti zdržali sa prijaté, 170, 177 e, si chcete overiť, ale zamieta sa, 100, 178 za, proti, zdržali sa prijaté, 179 za, proti, zdržali sa prijaté, 183 e, za, proti, zdržali sa e, prijaté 180, prijaté 181 za proti zdržali sa, prijaté 182 za proti zdržali sa, prijaté 183 za proti zdržali sa, prijaté 184 za proti zdržali sa, prijaté 185 za proti zdržali sa. Prepačte, 100 o, 139 musí musíme, o 1039 musíme opätovne hlasovať, o 139. Príjme sa. 189 za, proti, zdržali sa schválené, 140 za, proti, zdržali sa prijaté, 186 za, proti, zdržali sa prijaté, 141 za, proti, zdržali sa prijaté. 137 overíme si to. Oh, It's plus. It's plus. On 037. Can we do that again? Yeah. It's going to... Oh, Čiže 1037. Okay. A Couple more votes for 1037. Okay, it's gonna fall. Ešte nám chýbajú nejaké hlasy, ale zamieta sa. 187 za, proti, zdržali sa. Schválené. E, čiže teraz 188 za, proti, zdržali sa prijaté 108 1042 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Fully. 189. 189 za, proti, zdržali sa. Schválené. 1043 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 1044 za, to sa zamieta. Pozmeňujúci návrh 190 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 99 za, Vlastne 99 odpada. 191 za, proti, zdržali sa. Prijíma sa. 191 si overíme. So that is passed. Vyžaduje si to veľkú e, koncentráciu, prepačte. Takže nepríjma sa, ale je zamietnutý tento návrh. Budeme hlasovať o 1047 a tran 100. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 1048 e, za, 1048 za, O tom budeme hlasovať. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 1051 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1054 je ďalší návrh. Nie. 1054 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1055 za, proti, zdržali sa, príjma, príjma sa. 101 za, nie, to odpadlo. 1060 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 1061 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prechádzame na 1066 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1067 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1072 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete to overiť? Overujeme 1072. Zamietnuté. Toto je rozhodne najkomplikovanejšie hlasovanie, akého som sa kedy zúčastnila. Teraz som pochopila, aké úžasne komplikované to je. A dostávame sa k pozmeňujúcemu návrhu 192 za, proti, zdržali sa schválené. Spravdajca 193 za, proti, zdržali sa schválené. 1074 za, proti, zdržali sa zamietnuté 194 za, proti, zdržali sa schválené, 1075 za, proti, zdržali sa schválené. 195 za, proti, zdržali sa schválené. Nie, takže overíme si 195. Lutujem. zamietnuté. 1074 vlastne opravila sa pani predsedajúca 1078 za, proti zdržali sa schválené Yes, it does fall. Thank you very much. Takže odpadáva to naozaj. 1079 ehm, za, proti, zdržali sa. Myslím si, že tento návrh prešiel, veríme si to ešte raz. Hm, neprešiel, takže zamietnutý. Takže 1079, dobre, ideme ďalej, 1080 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1081 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Je zamietnutý. 1082, 1082 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1083 za, proti, zdržali sa, schválené. 1084 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1085 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1086 za, proti, zdržali sa. Schválené 104. To odpadáva. 196 za, proti, zdržali sa. Schválené 1087 za, proti, zdržali sa. Odpadáva. Pardon, neprešiel. Overíme si to ešte raz. 87 that we're checking has fallen. 1088 Čiže 1088 za, proti, zdržali sa. Schválené 105 za, nie, pardon, takže ten odpadol. Kompromis 20, už sme tam takmer v celovej rovinke, takže dámy a páni, kompromis 20 za, schválený, dobre. Pozmenujúci návrh 109 od TRAN, pardon, pardon, čiže 1097, to je na mojej strane 101. Takže 1097 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 21 za, proti, zdržali sa schválený. Máme tam ešte robiť aj Yes. Tran... Pozmeňujúci návrh Tran 109. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1111. Za, proti, zdržali sa to asi e, neprešlo zamietnuté. Čiže 1, 1, 1, 1. False. One more zamietnuté, 1112 za, proti. Overíme si to. False. Zamietnuté. A 1113 za, proti, zdržali sa, schválené. 1115 a 146 od Envy. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100, 1116 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 100, 1117 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 149 za, proti, Aha, zabudli sme na NV 1471, NV 147 za, proti zdržali sa zamietnuté. Ideme na NV 149 za, proti zdržali sa Zamietnuté NV 148 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 1118 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 1118? Chcete si overiť 1118? Zamietnuté. Dobre, ideme na NV 150 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. NV 151 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté n 152 za proti zdržali sa zamietnuté. 1119 za proti zdržali sa zamietnuté. 153 od NV za proti zdržali sa zamietnuté. 203 za proti zdržali sa schválené. 204 Takže 203 si overíme. False. Zamietnuté, pardon. Dobre, ospravedlňujem sa, nevidela som dobrý signál. Ideme na 204, pôjdem pomalšie. 204 za, proti, zdržali sa samietnuté. 1120 za, proti, zdržali sa zamietnutí 1121 Lara Komi za, proti, zdržali sa schválené. 205 za, proti, zdržali sa, schválené. 206 za, proti, zdržali sa, schválené. 1122 za, proti, zdržali sa, schválené. 1123 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 1, 1, 2, 3. falls. 4. 1124, pardon, to odpadáva. Ideme na 207 za, proti zdržali sa. Schválené 1127 za, proti zdržali sa. Schválené 1129 za, proti zdržali sa. Schválené 1120, 1130 za, a to odpadáva, pardon. Tisíc môžeme ísť en blok tisíc. Okay, sorry. No? I'll compromise, yes, absolutely. Okay. Yes. So the um, Takže e, pozmeňujúce návrh Schaldemose 1136 e, za proti zdržali sa schválen, e, pardon, zamietnuté, 1137 za proti zdržali sa. Overíme si to. Falls. Zamietnuté. 138 za, proti zdržali sa. Zamietnuté. 1139 za, proti zdržali sa. Zamietnuté. 208 za, proti zdržali sa. Schválené. Pardon, zamietnuté. 1141 za, proti zdržali sa. Schválené. 1142 za proti. Overíme si to. Falls. Oh, 209 in favor. 209 za proti zdržali sa zamietnuté, 210 za proti zdržali sa zamietnuté 211 za, proti zdržali sa schválené, 212 za, proti zdržali sa zamietnuté. Tran 1 za, proti zdržali sa zamietnuté 213 za, proti zdržali sa schválené pozmienite návrh 1 za, proti zdržali sa schválené 214 za, proti zdržali sa schválené 215 za, proti zdržali sa schválené Môžeme niečo spojiť do bloku. 216 za, proti, zdržali sa, schválené. 217 za, proti, zdržali sa, schválené. Tran 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 218 za, proti, overíme si to, 218. Passed. Schválené. 119 zamietnuté, 220 za, proti, zdržali sa schválené. Tran 3 za, proti, zdržali sa schválené. NV1 za, proti, zdržali sa schválené. NV2 za, proti, zdržali sa schválené, zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa schválené zamietnuté. 225 za, proti, overíme si to, 225, schválené, dobré, schválené. Videla som zase len čas signálov, takže kam teraz sa presunieme. Yes, Two to four. Dva, dva, štyri. I think we still need to vote two, two, four. Stále budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 224 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže teraz pôjdeme na 228 za, proti, zdržali sa, overíme si to. No, Zamietnuté o jeden hlas. Envy 3 Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Envy 3 Goes through. Tran 4. Tran 4 za, proti, zdržali sa schválené NV4 za, proti, držali sa. Overíme si to. NV4. NV4. Falls. Zamietnuté. 229 za. Zmena 229 za, proti, zdržali sa, schválené. 230 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 231 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 232 za, proti, zdržali sa. Uveríme si to, 232. Dámy a páni, už sme takmer na konci. Strana 108 zo 118 strán. A tento bol zamietnutý o jeden hlas, takže prosím, buďte so mnou trpezliví, je to veľmi komplikované. Pozmiete návrh 2. Za, proti, zdržali sa, schválený, zamietnutý. E, Pozmiete návrh 2. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2, 3, 2, za, proti, to už bolo. moje oči ma už úplne zrádzajú. Takže 2-3-3. Ďakujem pekne za asistenciu. 2-3-3. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 234 za, proti. Overíme si to. It's going to be again really close, that one. That one's fallen by one. Opäť o dva hlasy neprešiel tento návrh. 237. Yes, 237 in favor. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 238 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. That's too close to call. Bolo veľmi tesné a bol schválený. Dobre, 2, 3, 9. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 2, 4, 0. Za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 2, 4, 0. Zamietnuté. 2, 4, 1. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. NV 5 za, proti, zdržali sa. Myslím, že tento bol tiež zamietnutý. Dobre. Tran 5 za, proti. Tento asi prešiel, ale overíme si to ešte raz. Takže Tran 5. Schválený Tran 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý Tran 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 243 za, proti, zdržali sa schválený. 3 za, proti, zdržali sa schválený. Overíme si pozmeňujúci návrh 3. Trojka, pozmeňujúci návrh trojka. Dobre, uzatvorené za nami čo znamená, že prejdeme do kompromisného návrhu 14. Dobre, 6 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 247 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 248 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. NV6 za, NV6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka prešla. Tak si to overíme, dobre. Overujeme si pozmeňujúci návrh 4 hlasovanie. Bol schválený, ale mali ste pravdu, treba si to overiť. Ďakujem pekne, Nikola, prešlo to len o jeden hlas. 2, 5, 5 za, proti, zdržali sa schválené, 2, 5, 9 za, proti, zdržali sa, oberíme si to. NV7 za, proti, NV7. NV7 za, proti. Overíme si to. Overíme si hlasovanie k pozmenujúcemu návrhu výboru NV číslo 7. Prešiel. Pozmenujúci návrh 262 za, proti, 262 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 264 za, proti, zdržali sa, z... zamietnuté. 263 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 266 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 267 za, proti zdržali sa zamietnuté 9. za, proti zdržali sa schválené 9 od Envy za, proti zdržali sa overíme si pozmeňujúci návrh 9 We really are nearly there. That one has fallen. Amendment 270. 270 za, proti, zdržali sa schválené, 271 a 272. Tieto odpadávajú. ...276 za, proti, zdržali sa zamietnuté, NV10 za, pardon, odpadáva, 280. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV 11. 11. Za, proti, zdržali sa, tento prešiel. 283. Za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 5 and 284. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 285 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 286 za, pardon, 288. Budeme hlasovať o 288? Dobre, za, proti, zdržali sa. Myslím, že tento neprešiel, ale hovoríme si to elektronicky. That's 288. One more. That falls. Takže tento návrh neprešiel. Ideme na pozmeňujúci návrh 290. Za, proti, zdržali sa. E, neprešiel 289. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ideme ďalej. Môžeme unblock hlasovať 291, 292, 293. Áno, unblock za, abstentions all passed. Za, proti, zdržali sa, všetky prešli. 294 za, proti, zdržali sa, a prešiel. 295 za, proti, zdržali sa, neprešlo. 296 za, proti, zdržali sa, neprešlo. NV12 za, proti, zdržali sa, schválený. 299 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 300 za, proti zdržali sa schválený, 13 za, proti zdržali sa zamietnutí. 303 za, proti zdržali sa zamietnutí. 304 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 305 za, proti, zdržali sa, preveríme, 305 preveríme, Takže schválené. 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 309 za, proti, zdržali sa, schválené. 310 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 311 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 312 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 314 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 316 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to je schválené, ale preverme si to. Ďakujem. Teraz 318 za, proti. Áno, bolo to schválené, ďakujem. Eh, ďakujem. Takže 318 za, proti, zdržal sa, schválené. 319 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 320 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 321 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je to zamietnuté. Prepačte, tam vy vzadu je to veľmi náročné tu pracovať, keď ste taký hluční. Ďakujem. Už sme to takmer zvládli. Ešte 3, 2, 1 preveríme. 321 preverujeme. Schválené. Pardon, nie, zamietnuté. 322 za, proti 322. Prečo nehlasujeme o 315? Pretože 306 bola prijatá. Niekedy je to fakt veľmi blízke, ja som niekedy úplne mimo. Takže 322 za, proti, zdržala sa schválené. Myslím si, že ešte len tri ďalšie. NV 16 za, proti, preveríme. Dobre, zamietnuté, dobre. Šestka od spravodajca 324 a 325, to všetko spolu za, proti, zamietnuté, 3, 2, 9, za, proti, zdržal sa, chválené a 330, nie. Tým sme skončili, až te, ešte pred záverečným hlasovaním, ak môžem. Tak by som chcela, nie, čo chcem vlastne? Nie, nemám tu nič od prezidenta Trumpa, ale pýtala som si nejaké pripomienky presne k tomu, čo sme schválili dnes a hľadám to. Keby sa mi to podarilo. Je to veľmi zložité hlasovanie, tak chcem povedať, že týmto sa zlepší kvalita a kvantita skúšok na úrovni závodu, ako aj na ceste motorových vozidiel. Zavádzame silný model typového schvalovania pre príslušné orgány a technické služby, ktoré preverujú nové auta a takto posilníme aj e, pokuty pre výrobcov aut, ktoré ich porušujú pravidlá. Toto sme dosiahli teraz a túto hodinu a chcem povedať, že som mimoriadne hrdá na to, že som mohla byť tohto súčasťou. Ďakujem veľmi pekne a teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Ďakujem vám. Takže konečné hlasovanie je tu ešte jedna miestnosť, e, jedna osoba, ktorá nehlasovala. Áno, schválené je to 33 hlasmi za a 4 proti. Ďakujem vám veľmi pekne. Gratulujem všetkým. Well done.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 going to go straight through. Okay, because the commission is not. Um, ladies and gentlemen, if I... Dámy a páni, ak by som mohla, ja viem, že sme tu mali teraz mimoriadne dlhé hlasovanie a sme veľmi poctení, že pani komisárka pre jednotný trh prišla, pani e, komisárka Vienkovská. Chcem vás poprosiť, keby sme sa teraz dali, e, presorientovali rovno na diskusiu s pani komisárkou. Julia sa pýta, či môžeme popoludní začať pracovať na jej správe ako prvej. Tak chcem povedať, I'm going to move the copyright agenda to the afternoon. Takže presuniem copyright na popoludne, možno to nebude prvý bod, pretože tu máme aj dôležitú debatu o vysielaných pracovníkoch. Musím sa pozrieť, ako sú na tom časové aj ďalší spravodajci a tieňovi. Dobre, takže náš spravodajca, Parsons, nie som už ja a ten tu nie je, aj to bolo na programe dnes popoludne. Možno, že by sa to mohlo robiť neskôr, pretože nevieme, ako to bude ďalej. Áno, dobre, to bude dnes popoludní. Takže cez obec zaktualizujem program. Ak máte nejaké konkrétne pro, e, požiadavky na popoludne, dajte mi vedieť, cez obed by som to vyriešila. Ja chápem, čo sa deje. Mnohí ľudia nechcú byť na konci, samozrejme Chcela by som teraz prejsť k tejto mm, výmene názorov e, s pani komisárkou. A prvá téma, prvý bod dnes popoludní bude stručná výmena, debata. Popoludní prvá debata bude aktualizácia pána zlu trilógu, trilógu musíme sa potom ešte baviť o tom, či to budú, či druhý bod bude autorské práva alebo vysielaní pracovníci. Ale na konci tohto stretnutia sa so spravodajcami poradím a pošlem vám potom e-mail cez obed, aby ste vedeli, aký bude program. A potom bude tá cezhraničná dodávka balíčkov a ak by to chcel spravodajca posunúť na neskôr, môžeme na iný termín, môžeme zmeniť program samozrejme. Dámy a páni, myslím si, že sme teraz schválili mimoriadne dôležitý materiál, ktorý veľmi zlepší situáciu spotrebiteľov ako aj výrobcov v téme, ktorá je mimoriadne dôležitá a práca, ktorú odvádza komisia na tom, aby vyriešila takéto veľké problémy, ktoré sa objavujú v automobilovom priemysle, sú veľmi často, e, sú veľmi často podceňované. Takže chcem sa poďakovať aj pani komisárke za jej prácu. Keď som začala pracovať v tomto výbore, tak sme hovorili, že budeme sa zameriavať na dve oblasti jednotného trhu. Jedno bolo uvoľniť e, digitálnu ekonomiku a po druhé bolo, cieľom bolo uvoľniť služby. A my sa všetci dohodneme na tom, že sme veľký kus práce odviedli v oblasti digitálu, ale nie až tak veľa v oblasti služieb. A teraz sme začali v našom druhom polroku volebného, druhom období polebného obdobia toto zlepšovať. A je tu teraz pani komisárka, aby uviedla balík o službách. Vážení poslanci, pani predsedníčka, som rada, že tu môžem byť na tejto diskusii. Je to naozaj dôležitá súčasť našej stratégie pre jednotný trh Budeme mať neskôr v priebehu roka aj balíček pre tovar, balíček pre vykonávanie. E, prijala ho komisia, to, čo som tu dnes predkladám, pred mesiacom. Je to veľký krok vpred. Máme tam štyri opatrenia, ktoré sme predložili a mysleli sme si, že E, musíme konzultovať veľmi intenzívne všetky zainteresované strany, ako sú spotrebiteľské organizácie, zástupcov pracovníkov. So všetkými sme komunikovali a myslím si, že sme prišli s veľmi dobrým, integrovaným, praktickým balíkom. Niektorí hovoria, že nie je dostatočne ambiciózny, niektorí, že je príliš ambiciózny. Takže si myslím, že je to veľmi dobrý prístup po všetkých týchto konzultáciách. Je to balík, ako už povedala pani predsednička, ktorý predstavuje veľmi dôležitú, najdôležitejšiu súčasť našej stratégie pre jednotný trh. Je to o pracovných miestach, o raste, ako vieme, náš trh so službami v porovnaní s trhom s tovarom je oveľa menej integrovaný a máme tu mnoho prekážok, ktoré bránia podnikateľom, spotrebiteľom, poskytovateľom e, služieb dobre fungovať na jednotnom trhu. Tá prvá skupina, na ktorú to má najväčší dopad, sú malé firmy, malé podniky, ktoré chcú rásť a náš balík skutočne rieši všetky tieto obavy. Ako viete, ako som už povedala, sú tam štyri body, štyri iniciatívy a chcem vám stručne vysvetliť, o čo ide. Máme tam dva preventívne nástroje. Je to revízia procesu oznamovania notifikácie pre služby. To sa zameriavame na proces. Úprimne, súčasný postup nefunguje a každý to vie. Spracovali sme s členskými štátmi, zainteresovanými stranami, aby sme prišli s nejakým praktickým riešením, revíziou. Členské štáty musia oznámiť opatrenia skôr, než ich príjmu. Nie potom, ale predtým. To znamená, to je dobrý krok, veľmi významný krok na zjednodušenie a urýchlenie činnosti pre členské štáty. Ak sú problémy s dodržiavaním, tak zmeny sa samozrejme stále dajú robiť, pretože tu dojde o notifikáciu vopred. Iniciatíva sa zameriava na väčší dialog s národnými orgánmi a snažíme sa dopredu riešiť, vopred riešiť veci a snažíme sa aj pochopiť, o aké zmeny ide, aby sme zabezpečili, že sa tu riešia rôzne situácie na trhu a tá povinnosť notifikácie obsahuje aj ďalšie požiadavky, ako sú napríklad autorizačné režimy. A nakoniec nový postup zabezpečí transparentnosť pre, externých, e, pre externé zainteresované strany to je veľmi dôležité a takto budú mať prístup k notifikácie, nie k výmene názorov a komunikácie medzi nami, ale budú mať prístup do celého procesu a konečného rozhodovania. Druhým prvkom tohoto balíka je právna jasnosť a prevencia, to je test proporcionality. A hneď na začiatok chcem povedať, že je to veľmi zamerané na budúcnosť je to test proporcionality pre novú reguláciu e, odborných služieb. To sa týka budúcnosti. Nemáme nič takéto, nemáme žiadne takéto nariadenie, ale takúto reguláciu, ale toto navrhujeme a chceme sa tu zaoberať podstatou, obsahom novej alebo revidovanej vnútroštátnej legislatívy pre takéto proces, e, profesie. Naozaj sme tu vychádzali z skúseností zo vzájomného hodnotenia a preskúmali sme situácie za posledných ne dva roky, kde členské štáty e, e, upravujú profesie. Zaoberali sme sa 5500 regulovanými profesiami v Európe. Toto bude také usmernenie pre členské štáty aby vedeli, či sa tu splňajú ich požiadavky, aby nevznikali nejaké nežiaduce, nepredvídané účinky. Ako som povedala, je to činnosť, ktorá je zameraná do budúcnosti. Týka sa len budúcich zmien a e, sú tam tie najdôležitejšie prvky, ktoré sa zaoberajú aj poslednou judikatérou e, Európskeho súdneho dvora tu nehovoríme členským štátom, aké závery majú dosiahnuť. Samozrejme nie. Regulácia je na nich. Tu sa nežiada nič viac a nič menej ako to, aby regulačné rozhodnutia vychádzali z analýzy a dôkazov. Ide o proporcionálnu a, e, politiku vybudovanú na dôkazoch a tretím prvkom tohto balíka je sú odporúčania pre reformy v oblasti regulácie odborných služieb. Tu máme konkrétne e, odporúčania pre konkrétne členské štáty v malých oblastiach. A síce tam, kde sa to zdá mimoriadne náročné, a tu nejde o vyhrážanie sa členským štátom, tu ide o to, aby čo najlepšie orientovali svoje pravidlá a aby prehodnotili niektoré aspekty súčasne fungujúceho tej úpravy. Minulý rok som spomenula, e, slúbila, a to stále platí, že neotvorím smernicu o službách a povedala som, že nezavediem znovu zásadu krajiny pôvodu, ale myslím, že to treba vždy pripomínať. My neotvoríme smernicu o službách ani eh, a v súlade so smernicou o službách každý členský štát bude mať právo uplatňovať vnútroštátne regulačné opatrenia, požiadavky a rozhodne, či uchádzač môže poskytovať služby na ich území. Takže nič ani nerobíme preto, čo by ovplyvnilo sociálne práva a vysielanie pracovníkov. Naozaj sme spolupracovali s e, príslušnými komisármi, aby sme toto zabezpečili správne s komisárkou Thyssen tu ide naozaj o budovanie dôvery a jasnosť. A toto sú tie hlavné zásady, tie isté zásady, ktoré sme uplatňovali aj v našom treťom návrhu, to je e-karda služieb. Tu hovoríme o kombinovaní dvoch cieľov, zjednodušenie života firiem, najmä menších firiem, a zníženie nákladov pre podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta a istotu, právna istota pre úrady a spotrebiteľov. Naozaj sme všetko posudzovali, rozhodli sme sa pre konkrétne adresné obmedzené opatrenia. Navrhujeme vytvorenie jednej z jednej spoločnej elektronického postupu na úrovni EÚ pre poskytovateľov, ktorí chcú predávať alebo raz cez hranične. Bude to absolútne jasné pre poskytovateľov služby, budú vedieť, aké dokumenty musia predkladať. Takmer vždy je to pre nich nočná mora. A budeme tu mať aj úplnú transparentnosť pre hostiteľskú krajinu a zúčastnené zložky, keď sa bude posudzovať súlad poskytovateľa služieb s vnútroštátnym právom. Ide o e, podnikateľské služby a stavebníctvo. Tie sú pokryté aj smernicou o e, službách. To sme použili ako základ pre vypracovanie našich opatrení. Dúfam, že nám to, sa nám to aj podarilo bude to znovu niečo dobrovoľné, to chcem zdôrazniť, dobrovoľný nástroj pre poskytovateľov služieb, ale poskytovatelia služieb budú musieť vytvoriť potrebnú štruktúru na vnútroštátnej úrovni. Toto je povinné, ale to celé je, e, ako som už povedala, dobrovoľné. E, všetky tieto štyri iniciatívy majú spoločné to, e, stále to opakujem, ide to o transparentnosť, ide to o proporcionalitu a efektívnosť. E, ide o transparentnosť, pretože naše podniky takto budú jednoznačne vedieť, aké pravidlá budú musieť dodržiavať a aké dokumenty budú musieť predkladať. E, ide o transparentnosť aj z toho dôvodu, že, budú, že sa bude musieť zabezpečiť, aby regulácia povolaní vychádzala z veľmi jasne stanovených zásad. Ide o proporcionalitu z toho dôvodu, že elektronický preukaz je nasmerovaný na dva kľúčové sektory, s tým, aby existujúce pravidlá boli zjednodušené. O proporcionalitu ide aj z toho dôvodu, že e, chceme uplatňovať zásady a hodnoty e, pri poskytovaní služieb. Ešte stále sa však e, nachádzame v osobnosti uvedených dvoch smerníc. A o proporcionalitu ide aj preto, aby tieto smernice sa riadne uplatňovali, pretože ako vieme, v súčasnosti tomu tak nie je. A ide tu predovšetkým aj o účinnosť, pretože sú to veľmi praktické opatrenia, ktoré by mali riešiť problémy vyskytujúce sa na strane poskytovateľov služieb aj profesionálnych pracovníkov. Vychádza sa zo úspešných um, skúseností získaných um, z oblasti jednotného trhu, komunikácie medzi jednotlivými aktérmi, ako aj e, uplatňovanie regulovaných profesí. Takisto členské štáty majú viaceré praktické príklady toho, ako zavádzali e, reformy a e, zavádzali aj praktické opatrenia bez toho, že by oslabili ochranu spotrebiteľov. Čiže toto všetko ide ruka v ruke a malské predsedníctvo má v tomto smere veľmi ambiciozne rôzne plány. A ide o to, aby sa čo najskôr prijal tento balík, aby sa zabezpečila proporcionalita ako aj iniciatíva elektronického preukazu. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na diskusiu. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Prihlásilo sa niekoľko ľudí o slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, vítajte, pani komisárka, ďakujem za to, že ste prišli e, a prezentovali toto veľmi ambiciozne vylepšenie jednotného trhu. My všetci si uvedomujeme, ako veľa toho ešte treba urobiť na to, aby bol tento trh skutočne jednotný a spoločný a otvorený pre všetkých čo e, sú v Európskej únii. Mňa by zaujal, zaujímal ten elektronický preukaz e-card. E, tá iniciatíva je rozhodne veľmi dobrá, ale kladiem si otázku. Ak máme e, napríklad podniky, ktoré používajú tento elektronický preukaz a pritom operujú alebo pôsobia v rôznych sektoroch, napríklad stavebníctvo, architektúra a iné. To znamená, že by potrebovali viaceré takéto karty a dá sa to všetko riešiť prostredníctvom jednej na miesto viacerých, pretože mňa vždy znepokojuje možnosť zvýšenia administratívnej záťaže, predovšetkým pre malé a stredne veľké podniky podniky. A našim cieľom je znižovať byrokraciu. A to isté sa týka aj problémov, ktoré by bolo potrebné vyriešiť, aby sa vy, uľahčil život podnikateľov. Napríklad tá iniciatíva jedného kontaktného miesta One Stop Shop. V súčasnosti máme 40 miest, ktoré e, poskytujú informácie a e, mňa by zaujímalo, že e, či e, sa dá e, niečo, alebo ako funguje portál Európa. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj za to, že... E ďakujem aj za vysvetlenie týchto veľmi dôležitých balíčkoch, e, týchto tohoto balíčku. Dovolte mi ešte sa pozrieť na niekoľko takých základných e, bodov. Pôjdem teraz po bodoch a budem reagovať k jednotlivým témam. Takže v prvom rade tá časť, ktorá hovorí o reforme eh, postupu notifikácie. Ja myslím, že to je naozaj veľmi dôležitý postup, ale eh, v tomto smere sa nedá povedať, že bola úplne jasne vysvetlená. Jasné, že systém notifikácie, ktorý um, preventívne, tak povediac, vsunieme do tohoto legislatívneho balíčka, bude v podstate v konečnom dôsledku znamenať, že tu budeme mať aj eh, istú mieru znepokojenia na jednej strane to môže byť spravodlivé, že takýto systém bude fungovať, lebo mal by napomôcť, alebo mal by pomáhať, aby sme sa vyhli konaniam o porušení, čiže vlastne v podstate pomôže dosiahnuť väčšiu jednoznačnosť alebo väčšiu ľahkosť členským štátom pri uplatňovaní európskych smerníc, najmä ak ide o niektoré prvky, ktoré ešte nie sú úplne nasadené v praxi ale na druhej strane je dôležité, aby ste zachovali istú mieru suverenity, aspoň pri niektorých prvkoch um, tohoto procesu. Po druhé, druhý prvok, ktorý by som chcel povedať, a to sa týka toho elektronickej um, karty služieb, v tomto smere naozaj zdieľame tie ciele, ktoré máte ehm, tie smernice, ktoré sme si mohli pozrieť, aj tie legislatívne návrhy, ktoré tu boli, ktoré videli naši spravodajci a tieňoví spravodajci. Na základe toho, čo sme videli, tak E, rozhodne s vami zdieľame tento všeobecný cieľ a tento názor a zhodneme sa na tom, čo sú tie kritické body. Tie kritické body, tam sme už viackrát e, získali informácie aj od zamestnávateľov, aj od e, priemyselných organizácií. Vidíme, kde tie, také tie palčivé miesta sú, ale to všetko sa dá vyriešiť a celkovo je to podľa môjho názoru dobre nastavené. A ešte otázka profesijného e, vzdelania. Treba povedať, že keď sa špecificky pozrieme na, na živnostníkov, e, živnostníci sú veľmi podstatná časť našej spoločnosti. Je to v niektorých krajinách až 25 pracovných síl. A musíme si uvedomiť, že e, títo ľudia potrebujú dostať E, impuls, potrebujú dostať e, stimul, tak aby dokázali konať a aby mohli naplno vlastne využívať možnosti cirkulácie pracovných síl a aby zároveň bola, boli aj ich možnosti prispôsobené e, novým podmienkam na trhu práce. Takže, pani komisárka, dovolte mi ešte také krátke politické zhodnotenie. My v zásade podporujeme toto celkové smerovanie, ktoré Európska komisia pripravila v tomto balíčku smerníc zhodneme sa aj s tými základnými princípmi a samozrejme, že nemôžeme opomenúť niektoré znepokojenia a obavy, ktoré máme. V každom prípade si myslím, že by sme mali e, smerovať k tomu jadru, pracovať na tých podstatných témach a hľadať riešenia na tie možno sekundárne otázky, lebo to sa dá vyriešiť a určite dokážeme nájsť nejakú cestu stredom, aby sme mohli zabezpečiť, že Európa bude silnejšia, ale zároveň aj e, zachováme mieru subsidiarity, najmä v tých témach, ktoré sú pre štáty dôležité. Anna, Anna Maria. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. E, veľmi vítam e, balík komisie o službách. Myslím si, že to opätovne, opätovne poukazuje na dôležitosť služieb pre e, prácu a, a rast. Ale chcela by som sa vrátiť k smernici o službách, ktorá ustanovuje tri dôležité opatrenia, ako je oznamovacia povinnosť a hlavne elektronický preukaz ako aj systémy udelovania povolení. E, myslím si, že e, to by nemalo predstavať nejakú alternatívnu e, cestu k uplatňovaniu. Mal by to byť mala by to byť paralelná cesta a myslím, že by bolo potrebné, aby ste sa k tomu záväzne vyjadrili, pretože slu- smernica o službách sa predbežne riadne neuplatňuje, čiže e, ten balík, ktorý predkladáte, by mal byť doplnkom a nemal by byť náhradou e, e, tejto smernice. A pokiaľ ide o maloobchodný obchod, myslím si, že toto je veľmi dôležité a 14 februára sa bude pred eh, Európskym súdnym dvorom odborom konať e, vypočutie, či sa e, tieto služby, či, či sa táto oblasť považuje za súčasť e, alebo spada pod pôsobnosť smernice o službách. Mnohí ľudia si kladú túto otázku. Pýtame sa totiž, že či mestské plánovanie, ktoré spada do pôsobnosti miestnych samozpráv, či neustanovujú niektoré požiadavky, ktoré sú diskriminačné diskriminačné. Podľa smernice o službách je potrebné, nie je potrebné ich zdôvodňovať, čo tu vytvára jednu veľmi veľkú medzeru, pokiaľ ide o právo založiť si podnik. Neviem, ktoré európske pravidla by sa mali vzťahovať na možnosť eh, maloobchodníkov eh, založiť si prevádzku v inom štáte. Podľa mňa toto je jeden z kľúčových kameňov vnútorného trhu, jednotného trhu. A nie je to len bezvýznamné významná záležitosť, pretože sa týka veľkého počtu podnikateľov v Európe. A takisto by bolo dobré, keby e, sme skutočne sa jednoznačne rozhodli, či ide o službu, ktorá spadá pod pôsobnosť služ- smernice o službách, alebo či to je len niečo, čo spadá do miestnej, do právomoci miestnych uh, samozprávnych orgánov. <laughs> sorry, sorry, sorry. Odpoved na všetky tieto tri e, vstupy. E, pani Ružatón, e, tá e-karta, elektronický preukaz, áno, sú mi jasné vaše obavy, ale bude existovať iba jedna, jeden preukaz pre e, službu v členskom štáte. Je nevyhnutné, aby sa to robilo takýmto spôsobom. Čiže pre danú službu bude jeden preukaz. E, my vychádzame z existujúcich systémov a používame aj digitálne rozhranie e, one-stop shop a informácie o jednotnom trhu, ktoré majú najbližšie k tomuto návrhu e-karty. Myslím si, že väčšinou ide o to, že dôjde k zjednodušeniu e, poskyto, pre poskytovateľov služieb. E, bude sa vystavovať v danej krajine, v, v domácom jazyku a bude to spadať do pôsobnosti hostiteľskej krajiny a jej správy. Čiže bude to e, vystavené v vlastnom jazyku krajiny, budú sa samozrejme e, poskytovať príslušné údaje do databázy e, domáceho štátu a tieto informácie budú automaticky overiteľné. Stanovíme aj lehotu tomto návrhu, pretože treba povedať, že to je dvojstranný, e, dvojsmerný e, návrh, pretože vzťahuje sa tak na nariadenie, ako aj na smernicu. A možno, že Ehm, by som mala takisto povedať, že hostiteľský členský štát môže zamietnúť aj žiadosť, pokiaľ to umožňuje smernica o službách, ale len v takomto prípade. Pokiaľ ide o oznamovaciu povinnosť, Viem, že v súčasnosti sa objavilo veľa otázok či pripomienok k tejto oznamovacej povinnosti, ale podľa mňa to patrilo k tým jednoduchším e, častiam celého procesu. My sme to samozrejme prispôsobili trhu so službami, ale funguje, fungovalo to po celé roky a veľmi dobre aj vo vzťahu k trhu s tovarom. Členské štáty jednoducho neoznamujú e, príslušné e, skutočnosti vopred, pretože napríklad táto legislatíva E, e, či, čiže máme v podstate dostatok času na túto oznamovaciu povinnosť a te, e, je možné aj, aby členské štáty mali dostatok času na to, aby dokázali komisii, že uplatňujú túto, tento predpis. Zvrchovanosť danej krajiny je v tomto prípade dôležitá a my chceme dosiahnuť to, aby sme, ako som povedala, členské štáty príjmali také pravidlá, ktoré sú v súlade s legislatívou EÚ. Ale aby tak robili ešte predtým, než e, e, budú prijaté, aby, tam bol dost, aby si vymedzili dostatok času na to, aby to mohlo byť schválené. A pokiaľ ide o uplatňovanie, súhlasím s pani Koracabil v tom, že e, je tomu tak a my do marca pri, do 25 marca príjmeme osobitný balík vykonávacích opatrení. Čiže do konca marca bude prijatý takýto balík e, vykonávacích opatrení pre tovar. E, ten, ten, to bol najťažší, ten e, sme prijali ako prvý. A keď ide o e, slobodu e, zakladania a podnikov a podnikania, to bude ďalšia vec, o ktorej by som sa chcela vyjadriť neskôr. Ale tá otázka vykonávania, tak tá sa bude riešiť teraz. Ja som chcela povedať len toľko, že pokiaľ ide o tých maloobchodníkov, toto je skupina, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, pretože sa osobitne rieši v stratégii jednotného trhu a samozrejme spadá pod pôsobnosť smernice o službách. Ďakujem. Áno? Ďakujem pekne, Vicky. Ja som chcel len povedať to, že nie často gratulujeme komisii, ale dovolte mi povedať, že z nášho pohľadu sme naozaj veľmi spokojení s tým, že tu máme konkrétne kroky v oblasti služieb, ktoré boli prijaté. To bol veľmi podstatný krok zo strany eh, odstraňovania bariér ktorý sme, po ktorom sme volali v tomto výbore a sme radi, že komisia prevzala iniciatívu v tomto smere. Sú tu jasné iniciatívy a je tu stále veľa disproporčných požiadaviek, ktoré existujú. My sme už identifikovali niektoré ako tento výbor a e, máme pocit, že skutočne poškodzujú cezhraničný obchod. Z pohľadu ECR, teda EKR, a my máme vlastne ten pohľad na e-card z pohľadu toho regulačného hľadiska, to je naša spravodajkyňa, ešte sme nevybrali spravodajcu, ale keď vyberieme spravodajcu alebo spravodajkyňu, tak bude s vami spolupracovať veľmi úzko, rovnako ako aj liberáli, ktorí majú na starosti tú druhú časť tohoto balíčka. Takže nemám nejaké reálne otázky, ale chcem povedať, že vítame tento balíček. Ten diabol sa skrýva v detailoch, tak povediac. Treba naozaj urobiť ešte veľa práce a hovorili to už aj niektorí kolegovia treba možno vysvetliť, čo sú služby a čo nie sú služby v tých aspektoch a tešíme sa na spoluprácu a môžete sa spolahnúť na našu podporu. Ďakujem pekne, Rita. Ďakujem pekne, pani eh, komisárka, za predstavenie tohoto plánu pred nami. Naša skupina eh, je za to, aby sme to uľahčili, aby poskytovanie služieb na zahraničnej báze bolo jednoduchšie pre poskytovateľov služieb, takže v tomto smere to naozaj podporujeme vo všeobecnosti, ale pre nás je veľmi dôležité, aby verejné orgány, najmä v hostiteľských krajinách, mali možnosť naďalej účinne regulovať takúto činnosť a v tomto smere chceme naozaj zabezpečiť, aby smernica o službách um, nebola nejakým spôsobom menená, respektíve aby nedošlo k nejakej zmene ustanovení, tak aby uh, členské štáty mohli uh, naďalej konať vo verejnom záujme a zachovali tento verejný záujem a to platie aj pre všetky ostatné služby, ktoré sú vyčlenené z tohoto rozsahu pôsobnosti, e, napríklad sociálne služby a zdravotníctvo, ktoré zatiaľ nie sú e, zahrnuté. Ako dobrovoľný nástroj my sme za to, aby táto e-card e, tu bola zavedená, aby tam bolo menej administratívneho bremena a zároveň aby sme umožnili poskytovateľom služieb v zásade využívať elektronické konanie, elektronický postup, ale Máme tu niektoré otázky v istých oblastiach alebo isté pochybnosti a to súvisí s tými ustanoveniami, ktoré budú brániť ehm, hostiteľskému členskému štátu, aby vlastne vytýčoval nejaké povinnosti alebo nejaké záväzky pre držiteľa takéto e-card. Um, tam sa hovorí, že žiadosť o e-card sa podáva v domácom členskom štáte, nie v hostiteľskom členskom štáte. My momentálne pracujeme na ďalších zložkách, ako je napríklad smernica o vysielaní pracovníkov, a v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že e, hostiteľský členský štát bude mať naďalej možnosť kontrolovať tieto podmienky, na základe ktorých sú služby poskytované a takisto aj mať účinný nástroj pre presadzovanie svojich pravidel a záujmov. Takže akékoľvek vyjadrenia k tomuto oceníme. Ďakujem. Ďakujem pekne, Krista Šaldemose. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že zajdem za rámec dnešného programu, ale keďže ste tu s nami, pani komisárka, dnes, tak by som vám chcela poďakovať nielen k službám, ale e, k tej legislatíve o schvarovaní e, lotypov a v tomto smere som naozaj veľmi rada. Takže e, sme radi, že ste tak silná v oblasti boja za lepší vnútorný trh. A ste naozaj veľmi jednoznačná, keď sa hovorí o potrebách toho, aby členské štáty konali v súlade s touto legislatívou a urobili viac. Um, takže to je dobrý, dobrý východisko, ak ho neskôr reálne presadíme do praxe, tak nám dá ešte lepší um, trh, ale bude to trvať niekoľko rokov, kým táto legislatíva vstúpi do platnosti a práve preto by som vám chcela povedať, že okrem toho, že vytvárame lepšie fungujúci vnútorný trh, tak naďalej musíme vyvíjať tlak na členské štáty, aby robili viac kým táto nová legislatíva vstúpi do platnosti. Um, väčšina aut, ktoré tu sú, stále um, chodia e, po cestách, hoci majú napríklad nefunkčné zariadenie alebo chybný software, takže nič sa nedeje. Takže ďakujem za dobre vykonanú prácu, ale prosím vyvíjajte naďalej tlak na členské štáty. No a to, čo sme my videli, bolo to, že v USA dostali spotrebitelia kompenzácie za to, že jazdili na autách, ktoré mali e, vlastne vadné e, komponenty. Je nejaká nádej, že komisia by pripravila niečo, čo by možno mohlo kompenzovať európskych spotrebiteľov za takúto situáciu? Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pani komisárka. Ja zdieľam to, čo sa tu povedalo na e, tému mobility na trhu so službami. A pokiaľ ide o správne uplatňovanie existujúcej smernice, tak to by umožnilo dosiahnutie rovnováhy medzi e, legitímnymi požiadavkami poskytovateľov služieb a slobodou pohybu a obehu služieb. To je cieľ tejto smernice. Žiaľ, nie je vždy riadne uplatňovaná. Preto si kladím otázku, na čo príjmať nový nástroj, keď nie sme v stave správne uplatňovať tú, ktorá už existuje. Čo zaručí, že budeme naozaj e, uplatňovať tú novú e, smernicu, nový nástroj, pokiaľ tá existujúca riadne nefunguje. E, členské štáty zrejme v tomto smere majú istú úlohu a istú vinu. A preto sa pýtam, či e, to naozaj nie je e, celkom správne, pretože e, nemôžeme jednoducho sa uspokojiť s tým, že takáto je situácia, že to je daná vec a že budeme teraz e, príjmať nový nástroj, ktorý príjme nové ustanovenia či obmedzenia, ktoré by mali e, platiť pre všetky členské štáty. Myslím si, že by sme nemali príjmať nový nástroj, kým sa nezistí, prečo sa riadne neuplatí uplatňujú ten existujúci. Ale ešte ma zaujíma jedna vec. Prvá to je oznamovacia povinnosť. E, oznamovanie takisto dobre nefunguje. Existujú členské štáty, ktoré riadne ohlasujú všetky e, právne predpisy, ktoré mienia prijať v oblasti služieb. A ako, prečo niektoré štáty tak nerobia? Nemali by sme vyžadovať, aby všetky členské štáty plnili už existujúce povinnosti a vy chcete v tomto novom nástroji ešte e, prijať nejaké ďalšie obmedzenia ktoré by nutili členské štáty uh, uh, uplatňovať tieto ustanovenia, ale nie je jasné, prečo tak nerobia v súvislosti s existujúcimi. A ďalej to je tá uh, e-karta. Článok 16 eh, ustanovuje niektoré eh, povinnosti, ktoré môžu kontrolné orgány hostiteľskej krajiny eh, kontrolovať v súvislosti s poskytovateľmi služieb. A a musia si overiť, či zodpovedajú verejnému záujmu. Ale E, treba, aby členské štáty boli schopné online plniť všetky tieto povinnosti a vykonávať všetky tieto formality. Ja e, nechcem povedať, e, že by to malo, mali byť orgány hostiteľskej krajiny, ktoré by overovali všetky tieto požiadavky a ich súlad. Myslím si, že nie sú jednoducho tie orgány to schopné urobiť preto, pretože im samotné podniky neposkytujú príslušné e, informácie. A pokiaľ ide o tie jednotné kontaktné miesta, One Stop Shops, takéto by mali riadne fungovať vo všetkých členských štátoch. Pred 7 rokmi uplynul termín transpozície smernice o službách a myslím si, že komisia by mala byť oveľa dôraznejšia, pokiaľ ide o kontrolu jej uplatňovania v členských štátoch, pretože naozaj je na zodpovednosti komisie, aby sa uistila, že členské štáty si plnia svoje povinnosti povinnosti a mala by uplatňovať prísnejšie kontroly. E, tá, er, tá, er, ten elektronický preukaz sa e, evidentne zameriava na stavebníctvo, ale reviduje sa E, smernica o vysielaní e, pracovníkov, pretože sa zistilo, že vo viacerých sektoroch vrátane stavebníctva dochádza k sociálnemu dumpingu. Toto je kritická vec pre európsky projekt, pretože dochádza k e, skresľovaniu, k deformácii konkurencie a že sa degraduje mzdové postavenie zamestnancov. A tá legislatíva týkajúca sa vysielania by sa mala takisto uplatňovať, pretože by mala chrániť ľudí zamestnancov a mali by členské štáty túto smernicu e, rovnomerne uplatňovať. A keď hovoríme o iniciatíve krajine pôvodu, nechceme oslabiť pôsobnosť kontrolných orgánov krajiny určenia e, a vyslania pracovníkov, pretože e, v článku 16 o dočasnom e, posielaní či, či poskytovaní služieb sa e, o tom hovorí. Čiže e, opakujem, že je potrebné e, kontrolovať, či sa riadne uplatňujú existujúce právne predpisy. A týka sa to nielen stavebníctva. Pokiaľ ide o elektronický preukaz, myslím si, že je veľmi ťažké vysvetliť a zdôvodniť, ako by sa takýmto spôsobom mohla zabezpečiť spravodlivá sociálna situácia pracovníkov v celej Európe. Thank you. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pani komisárka, za vašu iniciatívu, pretože naozaj, keď sa pozrieme na jednotný trh v oblasti služieb, tak to ešte stále nie je uzavreté. Hoci v niektorých oblastiach služba, služieb to je, v iných oblastiach to nefunguje adekvátnym spôsobom. Rád by som upriamil vašu pozornosť na služby eh, v doprave a dodávkach tovarov, doručovaní tovarov. Tam sa situácia zhoršuje, najmä v oblasti Eh, malých firiem, ktoré pracujú eh, v oblasti dodávok a eh, tovarov na európskom trhu. Počas posledných rokov Francúzsko a Nemecko zaviedli tzv. pravidlo o, minimálnych možnosti, o minimálnej mzde. A to je podľa môjho názoru jednoznačné porušenie pravidel jednotného trhu. Pevne verím, že komisia začala v tomto smere konať, ale na začiatku tohoto roka Rakúsko uplatnilo tiež veľmi podobné pravidlo. Žiadajú vodičov kamionov, z iných členských eh, krajín, aby mali eh, vlastne ďalšie, eh, ďalšiu nejakú administratívnu dohodu, žiadajú, aby dokázali, že majú minimálne min, takú istú minimálnu mzdu, aká je platná v Rakúsku, ak prechádzajú touto krajinou. Okrem toho, ešte Rakúsko žiada aj ďalšie potvrdenia, a to nielen pre vodičov kamionov, ale aj pre vodičov autobusov, aj e, v niektorých pasažier, autách pasa, s pasažiermi, alebo teda bežných autách. To je podľa môjho názoru tiež porušenie pravidel jednotného trhu a žiada si to okamžité konanie zo strany Európskej komisie. Keď hovoríme o tejto téme a o týchto skúsenostiach, rád by som sa vás prítal, ako transparentné sú otázky prepravy a dodávky tovarov a čo sa zmení po, po, po systéme notifikovania služieb. Sergio. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rovnako chcem poďakovať aj vám, pani komisárka, za to, že ste prišli do nášho výboru. Mám dve otázky, ktoré sú veľmi konkrétne, veľmi stručné. Prvá otázka ohľadom karty služieb. Je pravda, že akýkoľvek nástroj, ktorý môže pomôcť slobodnému poskytovaniu služieb, treba privítať. Od začiatku ho musíme e, vítať a mať od neho aj veľké očakávania. Je ale pravda, že sú niektoré špecifické sektory, ako napríklad od oblasti prepravy tovarov, oblasti stavebníctva, kde sú isté pochybnosti o tom, aká bude užitočnosť a reálne využitie takejto e, karty služieb a zároveň, či to nebude viesť k sociálnemu dumpingu, respektíve aby to neviedlo k nejakým fiskálnym podvodom. Myslím si, že ak sa už iným spôsobom bude využívať e, takáto karta služieb, tak by to mohlo v ideálnom prípade vytvárate významný nástroj pre boj s sociálnym dumpingom a podvodmi. Takže treba to naozaj dobre nastaviť. Zásadná otázka je, že um, ehm, takto zatiaľ nie je. V tomto momente to vnímame ako nástroj, ktorý e, si vyžaduje ďalšie, ďalšie uplatňovanie, ale nedokáže zúčiniť ehm, oblasť kontrol. A mám práve otázku na túto tému, pani komisárka, či ste na túto kartu, elektrickú kartu služieb, či ste ho vnímali ako ďalší kontrolný nástroj, tak aby sme kontrolovali um, túto situáciu a aby sme zabránili, zabránili uh, cezhraničným daňovým podvodom, respektíve aby sme účinnejšie bojovali proti sociálnemu dumpingu, najmä v týchto dvoch sektoroch. Druhá otázka e, otázka e, uznávania kvalifikácií. V, tejto, v tomto balíčku služieb je pravda, že sa nám pripomína, že sú tu národné normy ohľadom poskytovania služieb, ktoré majú zásadný presah a význam. A sú to kompetencie, ktoré si ponechávajú členské štáty. Ale je pravda, že to predstavuje isté obmedzenie pri slobode pohybu pracovníkov v Európe. A prečo sa nesnažíme v tomto balíčku minimálne vyriešiť e, túto tému, alebo aspoň uľahčiť túto tému, aby aspoň niektoré profesie, najmä napríklad architekti, farmaceuti, Ehm, a ostatní odborní pracovníci nemali zbytočnú, zbytočné obmedzenia v slobode pohybu aby sa mohli účinnejšie zapájať do jednotného trhu. Som presvedčený, že treba pokračovať ďalej vo vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií a e, v tomto smere naozaj treba treba urobiť všetko preto, aby sme uľahčili a uvoľnili takúto slobodu pohybu takže na to ma zaujíma váš názor. Rovnako by som sa vedieť, ako sa tento návrh koordinuje s komisárom zodpovedným za zamestnanosť a sociálnu ochranu najmä v oblasti ochrany a uznávania odborného vzdelávania a odborných kvalifikácií, ale bez pochyby, ak sa neposunieme ďalej k nejakému európskemu mechanizmu, tak naďalej to budú eh, existovať ďalšie prekážky a budeme zbytočne hádzať polo na podnohy dôležitej časti európskych pracovníkov. Ďakujem pekne. So Pár takých myšlienok aj z mojej strany. V prvom rade eh, ďakujem vám za tento balíček. V takom celkovom rámci, keď sa na to pozrieme, sú tu oblasti, kde eh, trh, eh, jednotný trh s tovarmi a službami funguje naozaj veľmi dobre a môžeme ho naďalej zlepšovať, ale musíme si stále pripomínať, že práve preto, že niekde funguje a niekde funguje dobre, tak e, práve tam e, poskytuje veľmi dobrú pridanú hodnotu obchodu v Európe. A myslím si, že vždy vieme povedať, že niečo nefunguje dokonalo alebo dobre. E, ľudia sa pýtajú, prečo sme to chceli v prvom rade a tak ďalej. Ľudia hovoria, že to celé nikdy nefungovalo, je to zbytočné. Nie, nie, nie. Jednotný trh so službami je významný a má obrovskú hodnotu a potrebujeme to ľuďom pripomínať, že sú oblasti, kde funguje veľmi dobre. Rovnako si myslím, že v stále viac technických sektoroch tovary a služby už nie sú častokrát dve rozdielne veci. Častokrát ide o to isté. Napríklad, keď ste v nemocnici a potrebujete kúpiť nový skener, tak ten skener sa kupuje aj so zmluvou o údržbe a opravách. Takže vysokozručný inžinier, ktorý rozumie tomuto pro, produktu alebo tomuto tovaru, vlastne príde a bude zabezpečovať e, e, tie služby. Keď kupujete auto, kupujete ho s finančným balíčkom. Takže neexistuje už tak čisto rozdelený trh s tovarmi a trh so službami. Tam je veľký presah medzi týmito dvoma trhmi. Vždy je tu priestor pre ďalšie zlepšovania, najmä tých dobrých e, vecí, ako e, napríklad aj tá elektronická karta, to naozaj môže spraviť veľa Mali sme veľmi zaujímavú prezentáciu hľadom tejto eh, profesnej karty a od eh, databázy IMI. Bolo by naozaj dobre, aby sme vedeli, že to je dobre bolo počuť, že stále viac krajín už je v súlade s týmto princípom. A bola som rada, že som videla, že tu je stále väčší počet notifikácií a oznámení, ktoré idú cez túto databázu IMI. Takže je až tak veľa tých notifikácií ale znamení, že je možno až priveľa, ale to je super, pretože máme tu 500 miliónov ľudí, ktorí žijú v Európe. A samozrejme, že niekoľko tisíc eh, takýchto no, oznámení a informácií denne logicky musí prísť, takže je dobré, že tento proces funguje. A ešte teda to, čo chcem povedať v takom celkovom rámci, je, že buďme naďalej pozitívni ohľadom toho, kde to funguje dobre, zlepšujme to. A bude vhodné, aby sme videli viac krokov, najmä v tých oblastiach, kde to nefunguje. Nerozdeľujme tovary od služieb, častokrát sú navzájom nerozlučiteľne prepojené, najmä ekonomika 21. storočia je už taká. Pani komisárka. Ďakujem pekne, možno začnem práve týmto posledným bodom, pretože naozaj plne súhlasím a my sa snažíme pracovať počas tohto dvojročného obdobia, aspoň v môjho generálneho direktoriátu, takýmto spôsobom spomenuli ste automatizované, automo, automobilový priemysel. Tam 70-80 vlastne celého tohoto sektora prechádza so službami. Výroba je už len malá časť celkového objemu. Ešte stále vidíme ten e, rozdiel medzi implementáciou jednotného trhu tovarov a služieb. No a práve preto ten najväčší cieľ, ktorý máme, alebo ten najväčší cieľ tohto balíčka je, aby sme zabezpečili lepšiu implementáciu a lepšie presadzovanie súčasných pravidiel, lebo oni jednoducho nefungujú dostatočne dobré a to všetci veľmi dobre vieme. Zároveň by som chcela poďakovať pánovi Daltonovi a pani Šaldemóze za milé slova. Je to pre mňa tiež veľmi dôležité, dôležité to je aj preto, lebo to bola nelahká práca. A mm, vlastne zapracovať alebo prepracovať to do takej podobie takého formátu, ako vidíme pred sebou, ale pre mňa jedna z tých najdôležitejších vecí mm, bola, aby sme mali skutočne zmysluplné návrhy. Nielen niečo, čo je jednoducho iba uh, na papieri, ale zmysluplné. Samozrejme, možno nie sú nejaké úplne extrémne ambiciozne kroky pre niektorých. Pre niektorých to je veľa, pre niektorých je málo ambiciozne. Pre mňa je to prvý krok vo veľmi dobrom smere. Smerom k simplifikácii, zjednodušeniu tých postupov a procedúr, najmä pre tých, ktorí chcú poskytovať svoje služby cezhranične. Zároveň je to veľmi dobrý krok, aby sme niektorých z nich, najmä členské štáty, donútili navzájom sa kontaktovať a kontaktovať aj nás ako komisiu. Takže ďakujem pekne za vaše slova a naozaj sa na vás spolieham, eh, aj na vašu budúcu podporu, najmä v otázke schvalovania, typového schvalovania. To je pre mňa jedna z najdôležitejších tém a bol to obrovský škandál a musíme naozaj urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa v tomto smere posunuli ďalej, aby sme to celé vysvetlili a zároveň aby sme našli cestu vpred aj do budúcnosti, najmä pre náš automobilový priemysel. About, about controls. Teraz kontroly. Je dôležité povedať, že kontroly samozrejme a uveda- povedala som to aj na úvod, že tento návrh nebude meniť pravidlá povinnosti v oblasti vysielania pracovníkov sociálneho zabezpečenia a e-karta nebude obmedzovať možnosti kontroly hostiteľským štátom, ako sú napríklad výnimky pre staveniska a podobne. Som presvedčená, že práve naopak kontroly budú uľahčené, pretože E-karta je elektronickým nástrojom, bude tam viac informácií k dispozícii pre e, národné orgány a budú prístupnejšie, dostupnejšie. Takto sa budú môcť vysielať ľahšie pracovníci na základe informácií z vnútorného trhu a budeme mať aj ľahší prístup k tomu, kto je vysielaný a podobne. Nie je to povinné používať, ale myslím si, že v priebehu času to uľahčí podnikom získavať väčšie množstvo informácií a kontroly budú tiež oveľa jednoduchšie. Ďalej notifikácie. Tento celý balík sa týka aj lepšieho vykonávania pravidiel a budeme pokračovať v tomto procese. Ako som povedala, je tam niekoľko zásad, napríklad pre spoluprácu členských štátov a rovnako 90 súčasných notifikácií sa robí až potom, keď prejde celý proces a to nie je dobrý spôsob. Musíme to robiť dopredu. To naozaj ušetrí veľa času a výmeny a e, listov komunikácie. Je to naozaj rýchlejšie takto. Ďalej vysielanie pracovníkov, to som povedala, do, služby v doprave. To nie je v smernici o službách, ale ako viete, začali sme konať proti dvom členským štátom a budeme preverovať každú takúto situáciu z pohľadu smernice o službách. Budeme v tom pokračovať. Úplne s vami súhlasím v tejto veci. A čo tu ešte zaznelo? Myslím si, že potom tu bola otázka o sociálnom dumpingu a kontrolách. Na to som reagovala. Myslím si, že takto ak bude o nejaké podrobné, ak vyšlo o nejaké podrobné technické otázky, tak odpovieme aj písomne. Dôležité je, že e-karta okrem zjednodušenia života firiem je niečo, čo považujem za veľmi vhodné a dobrý nástroj, ktorý pomôže úradom v jednotlivých členských štátoch, najmä v kombinácii s vysielaním pracovníkom a sociálnym zabezpečením. V tom kontexte to považujem za veľmi dôležité. Ďakujem. Dobre, chcem sa spýtať, či máte ešte nejaké ďalšie otázky v tých pár minútach, čo nám ešte zostávajú. Zasaženie, že nie. Predsa len. Áno, ja chcem ešte povedať, že teraz tá práca naozaj začne aj diskusia a naozaj sa chcem poďakovať. Ešte tu bola jedna otázka. Keďže je tu teraz čas, tak pani Schaldemozeu začala hovoriť o typovom schválovaní a ja s ňou úplne súhlasím, ale chcela by som sa spýtať, ako pracuje komisia s výborom, keď išlo o prístup k dokumentom. Veľmi neskoro sme dostali informácie, že Európska komisia a jej pracovníci proaktívne označili e-maily pre archivovanie, aby boli dlhšie archivované ako pol roka. A chcem, aby ste tento proces zmenili, ak môžem o tom požiadať, aby komis- kore- aby korešpondencia vo vnútri komisie bola archivovaná v plnom rozsahu a veci sa mazali len keď je na to nejaký dôvod. Nám to veľmi sťažilo prácu v našom vyšetrovacom výbore, napríklad keď sme nemali prístup k všetkému. Ďakujem, ale musíte aj pochopiť, že my máme tisícky, sto, stotisícky strán a ja viem, že tam boli nejaké problémy v procese a keď to rastlo, ja som sa snažila tiež zasiahnuť, lebo chcem povedať, že my sme, mali, my sme plne podporovali prácu vášho výboru, nechceli sme ju zastaviť, ale bolo to veľmi náročné, veľmi ťažké. Takže ja sa ospravedlňujem za meškanie z našej strany, ale my sme sa naozaj snažili. Ďakujem ale uznávam, že máte aj pravdu a poznamenala som si vašu pripomienku. Takže potom v marci dostaneme od vás ten balík pre vykonávanie. 25. marca to bude v kolegiu, takže to bolo výborné. A ešte k tejto veci, k vykonávaniu, tak sme naozaj pracovali na balíku pre ochranu spotrebiteľa a to považujeme tiež za mimoriadne dôležité, aby naša legislatíva bola správne vykonávaná, aby ochrana spotrebiteľa pracovala v celej Európe. Chcem ešte povedať jednu vec, aj pani Schaldemos e, o tom hovorila, a to je kompenzácia európskych spotrebiteľov. Naozaj je to veľká škoda a hamba, že musím stále opakovať, že táto ochrana spotrebiteľa je v rukách členských štátov. Komisárka Jourová sa teraz snaží s nimi spolupracovať. Je to ale hanba pre priemyselné kruhy. Ja som hovorila predsa už na verejnosti o tom, vyzývala som aj priemysel a že predsa naďalej zaobchádzajú s európskymi spotrebiteľmi, ako zaobchádzajú. Je to nepriateľné a ja samozrejme budem pokračovať, ale nemám žiadne priame nástroje v, svojej, v svojich rukách. Ak mi vy môžete pomôcť, tak by to bolo fajn. Tá situácia je otrasná, nepriateľná v porovnaní e, európskych spotrebiteľov a e, e, amerických spotrebiteľov a potom my tu máme silný e, automobilový priemysel,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 ďalšia téma, ktorú by sme mali využiť teraz, týka sa e, právneho výboru a je to správ, iniciatíva, pár, e, iniciatíva správa o e, teritoriálnej ochrane polnospodárských e, produktov. E, trvá to už rok, než e, komisia sa k tomu vyjadrila, pritom je to súčasť e, stratégie e, spoločného trhu, tak takže trvá to v podstate už takmer rok a pol. Neviem, prečo to trvá tak dlho komisii a dúfam, že nám budete vedieť povedať, kedy komisia predloží nejaký návrh. Ide tu o e, malé a stredne veľké polnospodárske podniky, ide tu o miestne samozprávy a je to žiadosť, je to požiadavka aj spotrebiteľov, aby sa s tým niečo urobilo. Myslím si, že naozaj je potrebné, aby komisia v tomto smere pokročila. Áno, pamätám si tú vec, ale neviem vám dať teraz tú dobrú odpoveď. Odpoviem čo najskôr. Neviem teraz tie detaily. Nebudem nič hovoriť alebo sa k niečomu zavezovať, čo neviem, ale je dobré, že ste mi to pripomenuli. Ďakujem veľmi pekne. My sme na túto tému poslali komisii veľmi veľa otázok. Ďakujem veľmi pekne a stretneme sa tu znova popoludne. Tretie ďakujem pani komisárka za to, že ste medzi nás prišli.